Ladies and gentlemen, guten Morgen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dámy a páni, prajem dobré ráno. Takže pripravte sa. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir haben heute Morgen... Kolegyne, kolegovia, dnes do obeda máme to šťastie, že máme pred sebou hlasovanie o mnohých bodoch, môže to trvať veľmi dlho, ale ak budeme chcieť, pôjde tak trošku rýchlejšie, spravím všetko, čo bude v mojich silách, aby to išlo čo najplynulejšie a pevne verím, že mi pomôžete. To znamená, že ako prvé na našom programe je bod číslo 13, zabezpečenie dodávok plynu. Je to správa pána Vidala Kvadrasa a začneme hlasovať. Prvé hlasovanie. Chcete najprv overiť či nám funguje elektronika. Dobre. Takže prvé hlasovanie je, či ste spokojní s tým, že svieti slnko. Áno alebo nie. Prosím, hlasujte. The board is closed. Končím hlasovanie. A výsledky. Tu máme. Čo sa deje? Takže jeden proti. Kto to bol? Myslím si, že s týmto človekom sa trošku porozprávať. Dobre, takže začneme. Prvé hlasovanie je kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 14 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Tým pádom ostatné odpadá až ku kompromisu číslo 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Teraz všetko odpada, nebudem to prečítavať a tým pádom sa dostávame k kompromisu 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Takže zase pár strán odpadá, to je výborné pri týchto kompromisoch. A teraz kompromis číslo 3, za. Proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Zase nám tu niečo odpadá. Dostávame sa k 141, takže návrh 141 ako doplnok k kompromisu 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz sa dostávame ku kompromisu 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz opäť preskočíme pár stránok a kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Zase niečo odpadá kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ideme ďalej. Preskočíme veľa strán, to je výborné. A kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ideme ďalej. Preskočíme zase pár strán. Pomaly <coughs> si to prejdeme, aby som nič nezabudol. Kompromis 9. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 10. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz už budeme hlasovať po jednotlivých návrhoch. A máme tu Návrh 484, 485, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Chcete overiť? Dobre. Takže overíme si 484, 485. Nech sa páči, hlasujte. Aha, máme tu jedného poslancu za nezaradených navyše a ešte jedného socialistu tu máme navyše. A dokonca aj jedného za EPP. Máme tu príliš veľa poslancov. No, I no. no uh, still one socialist too many, one... Never. Okay. Oh, socialist, okay, EPP... Okay. Dobre, socialisti už v poriadku, EPP v poriadku? Nezaradený, stále jeden navyše. There are two members? Mr. Secretary, what's going on with this? Well, okay. It's okay? It's okay. Dobre, takže teda je to v poriadku, takže môžeme hlasovať. 484, 485, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 28 za, 24 proti, schválené. 486, little bit miracle. 486, wer ist dafür? 486, kto je za? Aha, ten odpadá, pardon. 487, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 489, kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre, overme si to. Takže hlasujeme o 489. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Aha, jeden poslanec za EPP je navyše. Takže je to v poriadku. Končím hlasovanie. Máme to výsledky schválené. 490, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, overíme si 490. Hlasujte v 490. Končím hlasovanie. Takže vidíme, že to je schválne. 491. Kto je za? Proti? Schválené. 31. Kto je za? Aha, prepáčte. Preskočili sme jeden návrh. Takže musíme hlasovať o 493. Kto je za 493? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz 31, kto je za? Áno, áno, máte pravdu, najprv 30, takže kto súhlasí s 30? Kto je proti? Dobre, zamietnutá, ja som si myslel. Ďakujem pekne, 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ale bolo to jasné. 494, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 31 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 32 za? Proti? Zdržali sa? schválené. 495, kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. Teraz návrh 43, kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej to overme. Takže hlasuj, budeme hlasovať o 43. Overíme si to. Hlasujte. Končím hlasovanie. A jedného poslanca EPP tu máme navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Takže zamietnuté. Teraz návrh 43, kto je za? Pardon, práve som predsa 33. 33, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, overíme si to. Overíme si 33. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Zamietnuté. A jasne. Nebojte sa, mám dobrý odhad, aj keď ešte je skoro ráno. Kompromis 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Jednotka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 45, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší návrh odpada. A teraz jednotka od spravodajcu. Kto je za? Číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené 49, kto je za? A, ten odpadá. Uh -huh, uh -huh. Takže teraz 2, návrh číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz jednotka Ekon, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pán predseda, prepačte, Koľkokrát to ešte budeme mať pozmeňujúci návrh číslo 1, ale to je vždy iný, to je myslím ako jednotka výboru EKON. Pán kolega Bytikofer, aby to bolo jasné. Aha, bolo by dobre to niekedy aj rozlišovať, aby sme to nemali zmetok. Súhlasím, vždy k tomu poviem, že jednotka od ekonu. Keďže pán Bütikofer si to želá, tak teraz vždy budem ešte vysvetľovať aj každý návrh. 54, kto je za? Proti? Ešte raz teda, kto je za, kto súhlasí s 54, kto je proti? Zdržali sa, schválené. Jednotka Envy. Dobre, overíme si 54, keď chcete. Otváram hlasovanie. Končím. Teraz tu máme dvoch poslancov za EPP navyše, vidíme, že sa množia, čo je v zásade pre mňa pozitívne. Prepačte, to by som vlastne nemal vôbec hovoriť. Ehm, budem potom kritizovaný, prečo musím byť ehm, nestranický. Pán Turmes, áno, plne som si vedomý toho, že som porušil pravidla. Ešte jeden stál navyše. Jeden za EPP navyše. Dobre, končím hlasovanie schválené. Jednotka Envy odpadá. Ďalšie odpadá. Ty muss ich machen? Zwei? Zwei vom Envy. Teraz dvojka, Envy, kto súhlasí? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz číslo 50 odpadá. 59 tiež, 60. Takže 60, kto je za? Compatible. OK, that was a mistake. We try once again. Takže som sa trošku pomýlil, takže 59. Autor Cukalas, hlasujeme o tejto 59, kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 60. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 61. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 62. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 3. Envy. Overíme? Bude to trvať dlhšie. Dobre, takže ešte raz si overíme 62. Otváram hlasovanie. Končím. Máme tu jedno poslancov za EPP navyše. Dalo by sa to nejako vyriešiť natrvalo? Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Čakajte, už mi to zmizlo. Against, means false. Takže návrh bol zamietnutý. Teraz na 3 NV. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené Teraz číslo 65, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Štyrka odpadá, trojka tiež. 66, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz 67, 68, 69 a 70, ktoré sú identické, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz 3, kto je za, 3 imko, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4, afet, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 4, imko, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 73, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74, 75, 5, Imko, nie, nie, nie, 74 75, kto je za, hlasujeme o 74 75, kto je za, proti, Zdržali sa? Schválené. A... Takže overíme. 74 75 si overíme. Hlasujte. Končím hlasovanie. A máme tu výsledky a vidím, že to bolo schválené. 5 imko, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6, imko, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 79, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 80, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 81 a 82, kto je za, aha, to odpadá, dobre, dobre, máte pravdu. Teraz sa dostávame k 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 8. Imko. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 84, 85, 86, 87. To sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6 envy, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 88, 89. Aha, to bolo stiahnuté, pardon. Teraz sa dostávame k 90. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 7 envy, kto je za? A odpadá aj tento návrh. A ďalšie návrhy odpadajú. A dostávame sa k 106. Hlasujeme o 106. Kto je za? Tak, kto je za tento návrh? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz stovka. Kto je za? A, to odpadá. Do, dobre, áno, sú to všetko, sme tedy schválili. Teraz 101. Aj ten odpadol. 107. O 107 budeme hlasovať. Takže 107, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 108. Ako doplnenie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 3. Ekon, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre, teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky. Ideme hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A jeden poslanec za EPP je tu navyše. Teraz to v poriadku. Takže končím hlasovanie. Máme tu výsledky schválené. Teraz sa dostávame k legislatívnemu uzneseniu. Tiež elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Počkajte chvíľku, musím sa pripraviť. Takže môžete hlasovať. Končím hlasovanie. Tiež schválené. Ďakujem pekne a týmto pánom sme túto správu prijali. Gratulujeme kolegovi Kvadrasovi a ďakujem za množstvo kompromisných e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré nám uľahčili život. Ďalšia správa Pilar e, de Castillo. Správa Pilar de Castillo, kde ide o digitálnu agendu. Najprv o kompromise 1 hlasujeme. Kto je za kompromis 1? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Trojka kompromis za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Inko 14. Za Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 4. Za? Proti? Príjma sa. Kompromis 5. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Imko 15. Hlasujeme. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 106. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 108, 109, 110 identické za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis sedmička za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 127 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 139 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 140, 141, 142, 143, 144, 145 Tie sú identické za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 146 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 10 za, Chcete niečo povedať k desine? Pán Enču chce povedať niečo k desiatke. Chcem povedať, e, že kompromis číslo 10 chcem, aby sa hlasovalo o 166 oddelenie, ak je to možné. Nie je to k desine, ale o 166. That comes to number 13 later. Okay. To sa pridá neskôr k 13. Vrátime sa k tomu neskôr, hovorí pán predsedajúci. Kompromis 10. Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 11. Za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. Výbor pre kultúru 19. Za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. Kult 13. Za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 168 eh, eh, vypadáva. Pilar de Castillo má slovo. Cada lista de votos que tenemos mm, hay que tener cuidado con la rapidez, porque muchas veces cuando pasamos pokiaľ ide o hlasovací zoznam, treba byť opatrnejší, idete veľmi rýchlo, niekedy je naozaj ťažké nájsť si tie body v hlasovacom zozname. Poprosím trošku o pár sekúnd eh, pomalšie mohli by sme ísť potom spokojnejšie, inak si nevieme ani preveriť, čo vlastne hlasujeme. Kde konkrétne máte problém? Kde ste mali problém doteraz? E, urobili sme trojku kult a 19. O tých sme hlasovali. Tie sú v poriadku, hej? Chcem len všeobecne, aby ste trošku pomalšie hlasovali keď to musíme celé listovať, tak sa musíme tie pozmeňujúce návrhy preveriť. A tu trošku musím veľmi rýchlo listovať. Myslel som si, že chcete to skoro ukončiť, ale veci treba robiť aj správne. Budem sa snažiť teraz to trošku spomenúť ešte Giles. Ďakujem, predseda. Povedali ste nám, že ide culture. E, kultúr 13 a to bol ten zmetok, lebo v skutočnosti je to tu trojka v zozname. Preto možno niekedy nepochopíme. V poriadku kultúr, de, kult 19 a kult 3, o tom sme hlasovali. 168 pani Rís vypadáva. Bohužiaľ, je proste e, bezpredmetný. Kompromis 12, e, teraz sa už dokonca aj ja milím 12. Kto je za? Kto je proti? Tento je tým pádom prijatý. A teraz sa dostávame k 173. Kto je za 173? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz pán kolega Enšu opätovne. Kompromisului 13 ca amendamentul 166 să voteze. Aby som dosiahol, aby 166 sa hlasovala osobitne. Už som vám vysvetlil aj z akých dôvodov. Dann muss ich die Frage an die Berichterstatter und Schattenberichter. Äh, musím sa to, na to spýtať uh, tieňových. Súhlasia? OK. Kompromis 13 teraz. Konečne. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. A teraz oddelenie hlasujeme o 166 pána Enču. Kto je za? 166 Enču. Hlasujeme separátne. To vám možno e, spôsobuje problémy, lebo v zozname to tak priamo nie je označené. Máte teraz čas sa zamyslieť. Pre, prečítajte si ten pozmeňujúci návrh. 166, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Veľká väčšina. Za. 179 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zamieta sa druhá časť. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 180 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kult 23 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. Kult 26 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. Kompromis 14 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. Kompromis 15 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 202 za, otázka z pléna, prečo nie 200? 200 je pokrytá kompromisom 16 podľa názoru spravodajcu. 202 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 201 za, a 201 vypadáva. Keďže bola prijata 202. Kompromis 17, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 18, za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 220, pani Egg. Ste za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 233 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 20 kompromis za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Ten ďalší kompromis príde až neskôr. Najprv 253. Kto je za 253? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 254 za. Proti. Zdržal sa niekto? prijíma sa. Kompromis 22 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Imko 10. Za. Proti. To si musíme preveriť. Preveríme si elektronicky IMKO 10. Hlasujte. Dohlasujte. A výsledok? Príjma sa. Kult 4. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Kult 4, pardon, 5 za, proti, držal sa niekto, príjma sa. Kult 12 a 15 unblock, kto je za tieto dva, kto je proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kult 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 275 Weber za, proti, zdržal sa niekto, Príjme sa. 277 za, proti, zdržal sa niekto, Príjme sa. Kult 14 za, proti, zdržal sa niekto, Príjme sa. 278 a 283 e, v bloku za, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Elektronicky preveríme tieto dva, 278 a 283. Hlasujte. Dohlasujte. Zamieta sa. 200, 279. Grote za, proti. Zdržal sa niekto? O, zopakujte, prosím. Ešte raz 279. Hlasujte. Za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Napriek tomu zamieta sa. 280 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma. 281 za. Proti. Zdržal sa niekto? Z, z, príjma sa. 282 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 107 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 284 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 285 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 287 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 288 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 297 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 299 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kult 13 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 300 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 301 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 24 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 25 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 26 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. O 11 hlasujeme teraz. Za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 27 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 14. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 20 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 22 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 21. Opravuje sa pán predsedajúci. Vypadáva. Kompromis 28 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 33 za. Proti. Zdržal sa niekto. Tiež sa príjma. 35 za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. 36, 37, 38 a 39, dokonca aj 40, sú identické za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. Kompromis 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 44, pardon, 45 za, Proti? To si preveríme. 45 elektronicky preveríme. Končím hlasovanie. Výsledok. Zamieta sa. 46 za. Proti. Zdržal sa niekto? Ešte raz vás poprosím, 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 50 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Jednotka, dvoj, dvojka a trojka vypadávajú. Musíme hlasovať o texte tak, ako bol doteraz prijatý. Len, teraz len o pozmeňujúcich návrhoch hlasujeme. Nie elektronicky, takže hlasujeme, e, kto je za takýto text. Kto hlasuje proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. A teraz ešte kolega. Pán predseda, myslím, že sme zabudli hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 5. K tomu sa ešte dostaneme. Teraz k tomu smerujeme. Teraz dodatočné pozmeňujúce návrhy, a to menovite e, teda k návrhu uznesenia, a to je jednatka, dvojka, trojka. 1, 2, 3 spoločne sú identické. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. 4 štyr, vypadáva. 5. Kto je za 5? Kto je proti? Príjma sa. Zamieta sa, pardon. Zamieta sa. To si chcete preveriť? Preverte si 5. Hlasujte. Končím hlasovanie. Výsledok. Zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Výsledok. Vynikajúci výsledok. Ďakujem vám. Gratulujem spravodajcovi a ďakujem vám za spoluprácu. Srdečne ďakujem aj za to uľahčenie práce formou kompromisných návrhov. Teraz správa Glante, ktorý chce ešte zo, zo pár slov povedať. Ďakujem pekne, pán predseda, iba stručne chcem sa poďakovať pracovníkom výboru ITRE ako výboru pre rozpočet, ako aj, ako aj tieňom spravodajcom Včera do obeda sme hlasovali o posledných návrhoch na výbore pre rozpočet, pracovali sme ešte na kompromisoch. Chcel by som sa ospravedlniť kolegom, že toto sa udialo poslednej sekunde, tak povediac, ale snažili sme sa získať maximum rozpočtu a teraz budeme požadovať od komisie, aby predložila konečné financovanie lebo všetci vieme, že táto vec je podfinancovaná. Pevne verím, že to všetci podporíte. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Klante, aj za toto vysvetlenie ohľadne rokovaní. A teraz tu máme návrhy. NV 1, kto je za? Proti? Môžeme si to zopakovať pre istotu? Možno by ste mohli, kolegyne, kolegovia, pomôcť. Ešte máme tu veľa pred sebou. Takže NV1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme? Dobre, radšej si to overme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hľadiska počtov, všetko v poriadku? Dobre, máme tu výsledky schválené. 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 26 za? Proti? Zdržali sa? Schválne. Dobre, 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 28. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 29. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 7 a 8 en blok, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 2 a 7, bloc. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz deviatka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. NV3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 11. A budk 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3, kto je za? Proti? držali sa? Schválené. Kompromis 4 za? Proti? držali sa? Schválené. Teraz 40 za? Proti? držali sa? Schválené. Kompromis 5 za? Proti? držali sa? Schválené. Teraz hlasovanie po častiach. 42, prvá časť, to je za? proti. Musíme si to overiť. Takže prvá časť 42, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Jeden socialista navyše. je to v poriadku? Stále máme jedno socialistu navyše. Výborne, končím hlasovanie, máme tu výsledky. A bolo to schválené. Teraz druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6, za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Budžet 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 46 za. Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 8 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 17. Kto je za? Takže 17. Kto je za? proti, zdrželi sa, schválené. 18 za, proti, zdrželi sa, schválené. Budget 2, kto je za, proti, zdrželi sa, schválené. Budget 1, prvý odsek, kto je za, proti, zdrželi sa, schválené. Kompromis 9, za, proti, zdrželi sa, schválené. Kompromis 10, nie, nie, nie, ešte dvojka. Dvojka spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5. Takže Peťka odpadá, teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Výborne, končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Žiadny problém, gratulujem pánovi Glantemu. A žiadne legislatívne hlasovanie dnes, ďakujem pekne. Teraz ďalší bod. Tu máme správu pani Sartori. Aj tu máme pomerne rozsiahlý zoznam. Začneme kompromisom číslo 1, kto je za. Prepačte, chcel som niečo povedať? You, just... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem spýtať, po dohode so spravodajkyňou by som chcela stiahnuť druhú časť môjho pozmenujúceho návrhu 99. Ak chcete, môžem prečítať túto druhú časť, ale je to dohoda medzi mňou a spravodajkyňou. Dobre, potom mi ešte pripomente, keď budeme hlasovať. Áno, aby sme, aby sme to preskočili. Takže 99, tu ste stiahli. Mhm, dobre, dobre. Potom mi to prosím vás povedzte. Výborne, druhá časť. 99. No, výborne. Also, kompromis 1. Dobre, kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 67 za proti, zdržali sa, schválené. 69 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 71 za, proti, zdržali sa, schválené. 70 odpadá, áno, áno, 73 za, proti, zdržali sa, schválené. 74 odpadá, 72, 10 za, proti, drželi sa, schválené, kompromis 2, za, proti, drželi sa, schválené, 76 za, proti, Sedemdesiat sedmička odpadá? No, no. No. Please, question 77 false or? No, no. No, no. No, oh, no. No, no. Correct, we will vote. Dobre, dobre som to hovoril. Takže 77. o 77. za, proti, zdržali sa, schválne. 11 za, proti, zdržali sa, schválne. 88 za, proti, zdržali, zdržali sa, schválne. 12 za, Proti? Zdrali sa? Schválne. 79 odpadá. 80. Za. Proti. Zdrali sa. Schválne. 13. Za. Proti. Zdrali sa. Schválne. Kompromis 3. Za. Proti. Zdrali sa. Schválené. 85. Za. Proti. Zdrali sa schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 87 za, proti, zdržali sa, schválené. 88 za, proti, zdržali sa, Takže kto je za, zopakujeme 188, kto je za? Ešte raz 88 za. Proti. Ďakujem, schválené. Teraz 90. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 92 za. Proti. Zdržali sa schválené. 94. Kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. 17. Odpadá 95 za. 95, kto je za? Proti? Držali sa schválené. 98 za. Proti? Držali sa schválené. 99 ako je to s tou druhou časťou? Aha, takže 99 tam hlasujeme, ale bez tej druhej časti. Mhm. Áno, nebylím sa, pani Rís. Uh-huh. takže hlasujeme bez tej druhej časti. Takže to bolo kto za, proti, držali sa. Schválené 18 za, proti, zdržali sa. Schválené 101 za, proti, zdržali sa, schválené, 19 za, proti, zdržali sa, schválené, 20 za, proti, zdržali sa, schválené, 21 za, proti, zdržali sa, schválené, 102 za, proti, zdržali sa, schválené, 23 za, proti, zdržali sa schválené, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. To trojka to bolo. To bolo stiahnuté? Nie. Stiahnuté alebo zamietnuté, to je predsa jedno. Prepač, že som to takto povedal. Takže 25 ale ak je to pre vás dôležité, tak samozrejme môžeme sa nejako dohodnúť. 25 za, proti, zdržali sa, schválené 104 za, proti, zdržali sa, schválené 26 za, proti, zdržali sa, schválené 105 za, proti, zdržali sa, schválené 107 za. 107, teda kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 109 za. 109, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Mám taký pocit, že nehlasujú všetci, takže sa to trošku komplikuje. 110 za, proti, zreli sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, schválené, 33 za, proti, zdržali sa, schválené, 34 za, proti, zdržali sa, schválené, teraz 112, kto je za, ako doplnok, proti, zdržali sa, schválené, 35 za, proti, zdržali sa, schválené, 36 za, proti, zdržali sa, schválené, 111 za, proti, zdržali sa, schválené, 37 za, proti, zdržali sa, schválené, 38 za, proti, zdržali sa, schválené, 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 113 za, proti, zdržali sa, schválené. 114 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 ako doplnok, 40, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené, 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 43 za, proti, zdržali sa, schválené, 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štyrka bola zamietnutá, alebo chcete overiť? Dobre, overíme si štyrku. Takže overíme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Schválené. Tak, prepáčte, mýlil som sa. Štyrka bola schválená. 48 to odpadá. 49. Kto je za? Proti? Poprosím, by všetci zdvihli poriadne ruku. 49. Kto je za? Výborne, to je jasné. Proti? Zdržali sa schválené. 51 za. Proti? Zdržali sa schválené. Teraz 53, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 54 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 56 za? Takže 56, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 57 za? Proti? zdržali sa, schválené. 58 za, proti, zdržali sa, schválené. 5, kto je za, proti. Poprosím ešte raz, 5, kto je za, uh to je jasné. 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 60 ako doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz konečné záverečné hlasovanie elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Jeden socialista je tu navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. A je to odsúhlasené. Gratulujem spravodajkyni, ako aj tieňovým spravodajcom. Toto sme vybavili. A teraz správa pána Chaci Marka Kisa. Aha, niekto sa vám tu hlási. Pani kolegyňa. Oui, je voulais vous informer que... Chcela som vám povedať, že výbor Envy chce preložiť hlasovanie v súlade s článkom 53 vnútorného poriadku, pretože chceme prísť s novým návrhom. Takže zelení budú hlasovať proti tomuto návrhu. Das können Sie ja machen. Dobre, kľudne. Dobre, dobre, je mi to jasné teda. Aj napriek tomu budeme hlasovať. Dobre, takže budeme hlasovať 23, kto je za? Proti? Zreli sa? Schválené. 6, kto je za? Proti? Zreli sa? Schválené. Sedmička po častiach, to je za prvú časť. A, seven. Takže, ako je to s tou sedmičkou? Takže ten text je z toho vyňatý, máme tam dve časti. Also, genau das habe ich gerade vorgetragen. Also sieben Dobre, sedmička, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 24 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 25 ako doplnok, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené 26 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 27. Tu máme dve časti ako doplnok. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Tiež schválené. 28 ako doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 8 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, Držali sa? Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 9. Za. Proti. Držali sa? Schválené. 33 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 32. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 10 za, proti, zdrželi sa, schválené. 34 za, proti, zdrželi sa, schválené. 35 za, proti, zdrželi sa, schválené. 36 ako doplnenie za, proti, zdrželi sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38, druhá časť ako doplnok. Takže druhá časť 38, kto je za? Proti? Schválené. Teraz zdržali sa, pardon, schválené. Dobre, 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40, druhá časť, ako doplnenie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Tiež schválené. A teraz 41 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz 42 za? Proti? Proti? Zdržali sa? Schválené. 43 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 45 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. 48 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, zdržali sa, schválené. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, Radšej to overme. 51 si overíme, otváram hlasovanie. Dobre, hlasujte. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 17 za. Proti. Zdržali sa schválené. 52 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 1 za proti, zdržali sa schválené. 56 za, proti, zdržali sa schválené. 57 za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, proti, zdržali sa schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. 58 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz jednotka za, proti, zdržali sa schválené, dvojka za, proti, zdržali sa schválené. Trojka, hlasujeme s tým, že sa odtiaľ víme to znenie, ktoré je tam uvedené. To súvisí s tým upraveným znením. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 4 za, proti, zdržali sa schválené. 21 ako doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 22 za, proti, zdržali sa schválené. 5, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Nech sa páči, hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie a máme tu výsledky. Bolo to schválené. Gratulujem. A ďalší bod. Markakis, once again. Opätovne pán Chaci Markakis. Správa e, ako šiestý bod našeho programu. Začneme šestkou kto je za šestku? Kto je proti? Zdržal sa niekto, príjma sa 7 za. Proti, zdržal sa niekto, príjma sa 3 za. Proti, zdržal sa niekto, príjma sa 8. Nemôžeme náhodou hlasovať o všetkých spolu? Od 8 až po 1 nedá sa hlasovať unblock? Dá sa? Kto je za osmičku až jednotku? Každý? Je niekto snať proti? Zdržal sa niekto? Nie. A teda záverečné hlasovanie. Výborne. Končím hlasovanie. Výsledok. Príjima sa. A to veľkou väčšinou. A teraz hlasovanie Správa pán Francesco de Angelis. Opäť veľa pozmeňujúcich návrhov. Začneme 14. prepačte, ešte pán Turmes. Posledné hlasovanie mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, takže vlastne 6 ľudí bolo proti. Koľká škoda, hovorí pán predsedajúci. Je to celkom jasné. Bolo tu šiestý hlas proti, berieme to na vedomie. Pán Kacimarkakis môže ísť, jeho prácu sme odviedli za ňo my. Francesco Di Angelis, 14. Funguje už ten, e, to zariadenie Klod? Kto je za 14? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 13 ako doplnok, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 17 za, proti. To si musíme preveriť. Elektronicky hlasujeme. 17. Hlasujeme o 17. To je ten tak ten zlatý výstrel, tak povediac, prineskoro, naozaj prineskoro. Dohlasovali sme. Nefunguje ti kartička, si vôbec prítomný. <clears throat> Klod, zasa ten istý problém. OK, what's your vote? Ako hlasuješ vlastne? Plusko? Vy zase minusko. Wonderful. <laughs> That's something for uh, the history of To je uh, naozaj čosi, čo sa zapíše do histórie európskeho hlasovania. Napriek tomu sa zamieta tento pozmeňujúci návrh. Je mi to ľúto. Kompromis jednotka. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Musíme teraz dávať pozor, je to zložité. 4 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. 24 ako doplnok. Je niekto proti? Prijíma sa. 25 ako doplnok. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis dvojka za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 52 za. 52 za Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 53 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 54 e, za. Proti? To si musíme preveriť. 54 elektronicky preverujeme. Hlasujme, prosím. 53. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Klod, ako hlasuješ ty? Chceš hlasovať, že? A ako hlasuješ? Plus, minus? Á, už ti to zase funguje. Zvláštny stroj. Pri, prijaté teda. nebudeme to analyzovať. 56, kto je za? 56. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Vrátime sa ešte k 55, ktorú som zabudol. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Tiež sa príjima. Sedmička. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 57 ako doplnok. Kto je za? Proti Zdržal sa niekto? Príjima sa. 58 za. Proti. Zdržal sa niekto? príjma sa. 59 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 8 za. Proti. Zdržal sa niekto? príjma sa. 9 za. Proti. Zdržal sa niekto? príjma sa. 10 za. Proti. Zdržal sa niekto? príjma sa. Teraz jedenástka za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Výsledok. Príjima sa. Gratulujeme. Ďalšia správa pána Hacimarka Kisa. Chvíľu tu je, chvíľu tu nie je, nikto nevie, kde je. Nefungujú nám stroje. Začneme kompromisom jednotka, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Počasťa hlasujeme o trojke, Najprv o prvej časti, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, tiež sa prijíma. Číslo 4, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 7, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Kompromis 5. Nie? Prepačte. Ponáhľal som sa. Kompromis 3. E, záver. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Číslo 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 17, za, proti, zdržal sa niekto, Preveríme si to elektronicky. 17 elektronicky. Hlasujme. Hlasujte o 17. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Číslo 19. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 18. Prvá časť. Prvá časť 18. Celá osemnástka. Kto je za? O 18 hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 22. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis, kompromis 4 za, proti. Zdržal sa niekto. Vyjímal sa. 27 teraz. Za, proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 28 za, proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Ďalej tu máme správu Paul Rubiga a pani kolegyňa Tikau chce predtým ešte povedať niečo na 2-3 minútky. Pani kolegyňa Tikau, správa pána Rubiga. Uh, much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám ústny pozmenujúci návrh, tak ako som už oznámila včera, pre po, môj pozmenujúci návrh číslo 6. Ja vám to prečítam, keď sa k tomu dostaneme a poprosila by som našich kolegov, aby nepodporili pôvodný ocek číslo 2 pretože licencovanie na základe jazykov to by bolo veľmi nebezpečné. Určite to niečo, e, nie je niečo, čo by sme mohli spraviť bez hodnotenia dopadu, takže nebudeme mať jednu licenciu pre e, jednu prácu, ale minimálne 23 licencií na základe jazykov, pretože máme 23 oficiálnych jazykov v EÚ. Dúfam teda, že kolegovia nepodporia odsek číslo 2 ale ako som už povedala, moju šestku prečítam, keď sa k tomu dostaneme. Paul Rubiš má tiež slovo, hoci nemala nasledovať rozpráva. Ďakujem, pán predseda. Keďže pani Tieňová spravodajkyňa naškrtla túto tému, ten pozmeňujúci návrh by bol priateľný, keby tu bol nový odsek, ale my sme proti tomu, aby náš e, odsek 2 sa menil. On hovorí o tom, že každý európsky občan v našich krajinách má právo e, výrobky e, alebo produkované obsahy si vypočuť v svojom jazyku. To je základné právo, že si môžete vypočuť to vo vlastnom jazyku. Ďakujem, hlasujeme. Jednotka, kto je za? Proti? Príjma sa. Dvojka za? Proti? zdržal sa niekto, príjma sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 6 ústna poznámka pani Tykal. The text of the oral... Znenie čísla 6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 Má niekto námietky voči tejto ústnej poznámke? Pán kolega Butikofer, pán predseda, kolegyňa práve povedala, že tento ústny pozmeňujúci návrh by mal nahradiť dvojku, ale dvojku sme už prijali, pokiaľ viem. My sme sa dohodli na e, pozmeňujúcom návrhu 2, tu ide o odsek 2. Mňa to tiež trochu miatlo, práve som si to ale ujasnil. Súhlasíte? je prípustný a teda hlasujeme o ústnom pozmeňujúcom návrhu pani Tikal. Ústna pozmeňujúca poznámka Tikal, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 7 za. Chcete preveriť ten ústny pozmeňujúci návrh? Preverme ho. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa aj výsledok, to potvrdzuje. E, kto je za sedmičku ďalej? Čo sa deje? Los? OK. A, ah, dann habe ich, Entschuldigung. Äh, Prepačte, kolegovia ústny pozmeňujúci návrh som pochopil tak, že nahrádza šestku, ale to nie je e, tak. O šestke musíme totiž tiež hlasovať. Takže hlasujeme o šestke. Hlasujeme o šestke. Kto je za túto šestku? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz hlasujeme o pôvodnom návrhu. Kto je za pôvodný návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Teraz ho príjmame. Teraz sedmička. Kto je za sedem? chcete si ešte preveriť dvojku, odsek 2 v pôvodnom znení, hlasujeme. Končíme hlasovanie. Príjima sa. 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 8. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 9. Za? Proti? zdržal sa niekto, prijíma sa. 10 po častiach, prvá časť, prvá časť desiny, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis jednotka teraz. Ešte si preveríme druhú časť desiny elektronicky najprv. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 16. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Druhá časť za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 17 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa kompromis dvojka za, proti, zdržali sa, príjma sa 19, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 22 za, Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 23 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 24 za. Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Ústny pozmeňujúci návrh k sedmičke A. Sedí to? Text máte v písomnej forme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 25 za. 27 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 26 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 28 za. Chcete to preveriť? 26 preveríme. Elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďakujem. Teraz 28. Kto je za? Kto je za 28? proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 31, ešte to chcete preveriť, máte pravdu, trošku komplikované. Ešte raz preverme teda 30. Hlasujme. Proti? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 31 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. jednotku hlasujeme teraz elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Nebolo to avizované? Neukázal, neukázal sa vám výsledok na tabuliach? 22, 24. Taký je výsledok. Záverečné hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Gratulujeme. Ďakujem vám. O slovo e, poprosil pán kolega Vidal Quadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Predtým, ako pristúpime k post poslednému hlasovaniu, faktická pripomienka. Ja si chcem e, so sekretariátom overiť, či celkový počet hlasujúcich bol správny, teda ten, ktorý bol e, na tabuli, alebo či bolo ohlas viac. E, teda to hlasovanie o dodávkach plynu. Áno, overíme si to. Išlo o menovité hlasovanie, takže naozaj sa môžeme pozrieť, či bolo viac poslancov. Hovorím to preto, pretože v prípade nezaradených hlasovali traja. A pokiaľ som to pochopil správne, tak e, majú iba dva hlasy. E, dvaja e, riadni členovia a jeden náhradník Takže musia nezaradení povedať, ktorý z týchto e, troch hlasov chcú stiahnuť, aby konečné hlasovanie verne ozrkadlilo náš postup. Kolega, ja vychádzam z toho, Myslím si, že pri každom hlasovaní položím tú otázku, či je tu dostatočný počet členov skupín. Vychádzal som z toho, že bol dostatočný. Keď kolega za nejakú skupinu hlasoval naviac, tak sa to preverí a keď je taký prípad pravdivý, tak nezávislí e, nám musia e, deklarovať, kto stiahne hlas. Myslím si, že sme tu len dvaja nezaradení. Sme dvaja členovia. Neviem, či tu je Myslím si, že sú tu len títo dvaja. Sme tu len my dvaja ne- nezaradení. O iných neviem. To už teraz nevyjasníme. Sekretariat e, nezasiahol, keď sa hlasovalo. Nikto mi neavizoval, že, va, že ste boli e, v, e, na, v, vo vysokom počte. Mali ste mi to avizovať. Pán predseda, ja som nezaradený a ja som hlasoval o plyne a nevedel som, že sú tu ďalší nezaradení, takže v tomto prípade som nebol oboznámený s pravidlami, takže prosím, stiahnute môj hlas. Pán predseda, ďakujem. Chcem sa poďakovať nášmu kolegovi za to, čo práve povedal a do zápisnice prosím zaznamenajme, že e, pozitívne hlasovanie bolo jednomyselné v prípade toh- tejto správy. Gut, also das Ergebnis wird über... Takže výsledok sa preverí a hlas, ktorý, ktorý ste spomínali, sa odpočíta a výsledok potom bude e, úradný alebo záväzný výsledok. Ďalšie hlasovanie ešte pani Hall má ústnu poznámku. Pán predseda, chcela by som vás iba upozorniť na to, že by som rada predložila ústny pozmenujúci návrh k 24. Dobre, a ja vám potom dám slovo. Where? Ah, please. Henna. Henna pardon, pán Ena. Pán predseda, na budúce, keď sa bude hlasovať, prosím, overme si to, čo ste spravili dnes, ale skupina po skupine, pretože teraz ste e, polovicu času e, museli oznámiť, že je jeden socialista naviac, jeden EPPAK naviac. Takže overíme si to vždy skupina po skupine a budeme vedieť, či je dosť alebo nie hlasov a bude to jasné. Mal, ešte raz poviem, že pri každom hlasovaní, ktoré na konci e, prebieha elektronicky, sa sekretariát, v tomto prípade šéf sekretariátu, sám sa pozerá na ten hlasovací zoznam a oznámi mi, či niektorá skupina mala priveľa členov. A ja to potom musím e, skorigovať. Iba v tých prípadoch. Inak sa to nedá registrovať. Prichádzate, odchádzate chápem, že tu nemôžete sedieť od 9.30 až do konca, to sa počas dňa mení. Iba takto to dokážeme registrovať. Vychádzali sme z toho, že to bolo v poriadku, vďaka Bohu sme si všimli tú chybu a iba takto môžeme pokračovať. Ďakujem eh, za toto popravenie, za tento odkaz. A teraz správa e, pána Čičestra. Hlasujeme o, o správe, neskôr budeme mať ústnú poznámku pani Hall. Teraz pozmienujúci návrh číslo, pardon, kompromis číslo 1. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis dvojka za, proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 3 za, proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 4A, to je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 5, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 6, za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A teraz jedenástka pani Hol a, ich ústna, a jej ústna pozmenujúca. Nie, nie, tu ešte nie. Jedenástka, kto je za jedenástku? Proti? Držal sa niekto, prijíma sa. Trinástka. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 14 za. Proti zdržal sa niekto, príjma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 19 za, proti, preverme si to. 19 elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 22 po častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 24 a teraz tá ústna poznámka pani Hall. Nech sa páči. Ja chcem iba vymazať výraz exceptional, takže by to znelo zdôrazňuje environmentálne výhody výroby palív z bioodpadu a teda bez toho exceptional výrazu, ktorý tam teraz je. Ah, Charles. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem povedať, že je to v prvej časti a ešte stále hlasujeme po častiach, teda aj o druhej časti. A tak ako to bolo ústne pozmenené, chcem povedať, že ja budem hlasovať za prvú časť. Also, das heißt... To znamená, že teraz hlasujeme o tomto bode v dvoch častiach. Ústna časť, e, ako sme sa dozvedeli, sa vzťahovala na prvú časť. Hlasujeme o prvej časti e, s tým pozmenením pani Hol, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa druhá časť. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 25. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 30 za, a nie po častiach. 30. Hlasujeme však iba o prvej časti, kto je za prvú časť kto je proti? držal sa niekto, príjima sa. A tým sa dostávame k 31. Kto je za? Kto je proti? Držal sa niekto, príjima sa. A teraz záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie, prosím. Otváram hlasovanie. Všetky skupiny sú patrične zastúpené. Končím hlasovanie. Príjima sa jednomyselne prijatá správa. Gratulujeme Gilesovi. Želáme vám všetko dobre, ďakujeme. To bolo naše ráno, náš ranný program. Dobre sme si zahlasovali. Tým sme sa rytmicky, športovo posilnili. Dnes popoludní sa opätovne stretáme. Kolegyne, kolegovia, dnes popoludní tu máme veľmi vážených hostí. Bol by som vám veľmi vďačný. Uh, Väčšina z vás, dúfam, príde popoludne na toto stretnutie. Máme tu veľmi zaujímavých hostí. Ak je to možné, prosím, príďte.